povedať e, jednu vec. Mám tu oznámenie predsedu. Ako predseda parlamentu na začiatku plenárneho zasadnutia oznámil, máme tu od pána Borana Korinomikého e, odvolanie a my sme teda aplikovali sankcie na týchto dvoch e, poslancov, ktoré začnú platiť